Hello everyone. Uh, of course I want to start by asking you Dobre popoludne. Uh, spýtam sa na úvod, uh, či môžeme prijať uh, program zasadnutia v jeho aktuálnej podobe. Ďakujem pekne. Chcel by som privítať pani komisárku Bulc, aby nás poinformovala o najnovšom vývoji týkajúcom sa E, systému Corsia e, IKO, reakcie členských štátov. Vieme, že už existuje návrh komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie rády, e, aké stanovisko by mala zaujať Európska únia v IKO. Do vašej pozornosti, vašej pozornosti upriamujeme dva listy. Určite, som, e, určite e, budú chcieť položiť e, mnohé otázky aj kolegovia, takže ja skrátim úvod z mojej strany a odovzdám vám slovo, pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia parlamentu. Je môjim potešením, že môžem pred vami opäť vystúpiť tu v Európskom parlamente. Dekarbonizácia leteckého priemyslu je určite to prioritou Junckerovej komisie od e, prvého dňa a ostane to e, tak aj, ostane určite na programe politickej, e, na politickom programe nielen tejto komisie, ale aj ďalších. Podpisujeme sa pod ciele Parížskej dohody na to, ak by sme ich dosiahli. E, zasta, e, e, zasadzujeme sa za veľmi jasný nulový, cieľ teda nulových emisí do roku 2050. Toto súvisí aj s dlhodobou dlhodobou stratégiou Európskej komisie, ktorú um, príjmeme v decembri týkajúcej sa nulových emisí. Chceme sa tam venovať nielen doprave, ale celkovo aj e, celej ekonomike. Takže nie či, ale ako e, je postavená otázka. Letectvo je veľmi dôležitým sektorom e, ekonomiky Európskej únie, je aj dôležitým dopravným leteckej dopravy tiež súvisí s rastom počtu pracovných miest a napomáha ich regionálnemu rozvoju ale rast iba kvôli rastu nemôže byť eh, dostatočným cieľom. Letectvo eh, súvisí s viacerými otázkami, ktoré nemôžeme prehliadať. Priame emisie z letectva predstavujú približne 3 všetkých emisí skleníkových plynov EÚ a viac než 2 globálnych emisí. Emisie CO2 z letectva boli vložené do eh, systému obchodovania s emisiami EÚ už v roku 2012. Systém doteraz úspešne prispieval k eh, znižovaniu Eh, emisí eh, uhlíka, letectva, eh, zlepšovanie technológií, postupov a systémov k tomu takisto prispieva. Okrem toho, vďaka novým technológiám, čistejším palivám a obnoveniu lietadiel, flotily, sa, sa emisie dnes predstavujú e, číslo, ktoré je o 40 nižšie na kilometr, než to, sme to poznali v roku 1992. Ako viete, Corsia je prvou globálnou schémou pre letectvo. E, vychádza z e, Parížskej dohody a takisto súvisia aj s Európskou stratégiou pre nízkoemisnú mobilitu Ehm, vo všetkých týchto sa spomínajú eh, ambiciozne ciele týkajúce sa medzinárodného letectva. Dnes Európska komisia, členské štáty EÚ a vy sami eh, všetci spolupracujeme na tom, aby sme eh, zachovali environmentálnu integritu systém Corsia. Preto sa sústredujeme na finančnú a technickú pomoc, aby sme krajinám pomohli implementovať túto schému Doteraz tu máme tri projekty e, v hodnote 17 milión eur. Všetky členské štáty EÚ Ehm, povedali, že sa dobrovoľne ehm, zúčastnia pilotnej fázy Korsie ehm, počas Bratislavskej e, deklarácie. Na celosvetej úrovni 76 e, štátov sa do tohto zapojilo. Mali by sme aktívne spolupracovať, aby e, sme zvýšili počet účastníkov. Napríklad India začne e, uplatňovať e, systém MRV, e, patraci pod Korsiu, čo je veľmi pozitívny signál. Je pravdou, že Korsia zaostáva od určitými očakávaniami EÚ v určitých oblastiach a je tu aj neistota týkajúca sa efektívnosti Korsie. Ale ETS, nech má akokoľvek vysoké ambície, nemôže úspešne ošetriť e, globálne emisie e, letectva. Spoločne musíme e, využiť túto dnešnú príležitosť. Pred nami sú roky práce, jedno opatrenie nevylučuje druhé a ja vás vyzývam, aby ste s nami spolupracovali v tomto duchu. Korsia je eh, oblasťou, ktorá sa má revidovať každé tri eh, roky a má sa zlepšovať ešte eh, skôr, než sa skončí pilotná fáza. EÚ bude naďalej e, tlačiť na robustné a efektívne pravidlá. E, globálny konsenzus na Korsi ostáva krehký, ako som spomenula. Zúčastnila som sa finálnych diskusí v júni tohto roka a musím vás ubezpečiť, že mnohé krajiny sa zdráhajú pristúpiť k opatreniu, ktoré vidia ako hrozbu pre ich suverenitu a prekážku pre rozvoj ich e, leteckého priemyslu. Európska únia musí naďalej vysielať signál, že sa chce zúčastniť postupu Korsia, aby sme ho postupovali. Akékoľvek rezerv, rezervy týkajúce sa Korsie by mohli ohroziť multilaterálny proces, tak ako prebieha doteraz. Musíme viesť e, príkladom, ktorý e, ukazujeme a implementovať Korsia MRV už tento rok. Ako viete, diskusie ešte stále prebiehajú, pokiaľ ide o kritéria e, trvalej držateľnosti pre prípustné paliva. E, keby EÚ e, teraz stiahla svoju podporu pre Korsiu, aký vplyv by sme mali na tieto diskusie? Najlepším spôsobom je zlepšovať Korsiu tým, že sa o to budeme snažiť v rámci IKO. Návrh komisie, eh, pokiaľ ide o odpoveď členských štátov eh, týkajúci sa Korsie, je plne v eh, súlade so smernicou ETS. Je faktom, že sú tu určité rozdiely momentálne medzi Korsiou a EU ETS, to nezakrývame. Práve preto nástroje Korsia e, e, príjma e, IKO a komisia bude naďalej vykonávať v súvislosti s nimi hopkové hodnotenie a prezentovať takúto správu spolu zákonodarcom. EÚ sa rozhodne na základe takejto správy, ako implementovať Korsiu, aké pravidlá uplatňovať na lety e, v rámci Európskej e, ekonomickej oblasti. Ja osobne e, si myslím, že je tu e, možnosť e, ako byť v súlade s Parížskou dohodou a neohrozovať úsilie IKO, pokiaľ ide o globálne riešenie. Dámy a páni, ja si myslím, že európsky občania by mali mať možnosť cestovať letecky a zanechávať pritom najmenšiu možnú stopu. Toto preto súvisí s mnohými politikami v oblasti udržateľnosti. Našim cieľom je niečo jednoduché, znižovať emisie CO2 z letectva. A aby sme sa tam dostali, máme dvojakú úlohu, aby sme získali čo najambicioznejší e, deal e, na úrovni ICAO s najširšou medzinárodnou podporou, ktorá by bola možná a zároveň, aby sme neohrozovali ako náhle nástroje Korsia budú pridan, eh, prijaté IKOM, komisia eh, vykoná hodnotenie a prezentuje príslušnú správu spolu zákonodarcom. Ja som tu práve preto, aby som tento proces podporovala, aby sme všetci spoločne zabezpečili, že letectvo sa stane zelenejším, eh, kontrolovaným a udržateľným spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prezentáciu. Kolegovia, teraz je priestor pre prvé kolo otázok alebo komentárov. Začnem s pani Göling. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem, pani komisárka, za vašu prezentáciu. Mám eh, pár eh, jednoduchých, eh, priamých pozorovaní otázok. Súhlasím s vami. A tento výbe, e, výbor a parlament súhlasia s tým, že musíme viesť, musíme byť príkladom. Tam, kde sa ale odlišujeme, je, že, by, že my si myslíme, že by sme e, mali byť príkladom aj naďalej a preto by sme mali trvať na skutočných ambíciách v rámci schémy Korsia Nikto tu v parlamente si nemyslí, že to je cesta, ktorú uprednostňujeme, ale povedali sme, že sa prispôsobíme, budeme nasledovať odporúčania, ale vždy sme boli veľmi jasní. A potom, čo som si vás e, vypočula, musím povedať, e, vy ste povedali, že Korsia vychádza zo stratégie e, z Paríže. Ja v tomto s vami absolútne nesúhlasím, pretože naše parížské záväzky Korsia e, e, nedokáže naplniť, si myslím. Nie sme dostatočne dobrí, treba to e, zlepšiť, hovoríte zároveň. Takže tu naozaj neviem, ako sa nám to podarí s chymou Korsia. Takže e, ja musím povedať, že e, takéto hodnotenia, že Korsia nám naplní, pomôže naplniť Parísku dohodu, s nimi nemôžem súhlasiť. Nechápem, ako sa môžeme dostať do pozície, e, že odporúčiť, aby sme nevyjadrili našu výhradu do 1. decembra, pretože ak tak neurobíme, tak tým budeme povinní akceptovať environmentálne opatrenia z systému Korsia a neumožní nám to urobiť nič, čo by zachádzalo ďalej. Inými slovami, e, vlastne to odstráni naše vlastné EU ETS pre letectvo. Ja si myslím, že je úplne zrejme, že to tak je. Nepočuli, nepovedali ste, nepočula som, že by ste povedali, že to tak určite nie je. Preto sa pýtam, že keďže je tu takáto možnosť, o ktorej ste práve povedali, prečo e, by ste nemali takúto možnosť využiť, e, uplatniť výhradu, aby sme signalizovali e, jasne pozíciu EÚ ja si myslím, že by to bol ten správny postup. A prosím, e, povedzte mi veľmi jasne, prečo si myslíte, že by to nemal byť správny postup. Prednedávno sme navštívili e, Čínu, tam e, smiali, keď sme spomenuli systém Sokorsia. Povedali, no už my nerobíme nič. Nedávno som sa súčasnila jedného podujatia v Londýne, kde som sa rozprávala s viacerými stranami leteckého priemyslu, a musím povedať, e, že mnohí sa tam e, e, snažia, aby sme nevyjadrili našu výhradu. A takže bola by som veľmi rada, keby ste mi vysvetlili, prečo si myslíte, že je správny postup naozaj takúto výhradu nesformulovať. Ďakujem, slovo má pán Dás. Ďakujem, pekne. Súhlasím e, s mnohým z toho, čo tu už e, zaznelo, zvlášť pokiaľ ide o to, že táto miera ambícií nie je dostatočná na to, aby e, sme splnili naše záväzky z Paríža. Treba naozaj signalizovať najvyššie možné ambície. Je to jednoduchý princíp, revízia, ktorú E, komisia e, vykoná, pokiaľ ide o efektivitu kurzie, tej by sme samozrejme nemali predbiehať, preto sú tu potrebné určité výhrady, ale e, ja som trošku zmetený, lebo som si myslel, že vy takúto výhradu sformulujete, ale zdá sa, že som vás úplne nesprávne pochopil. Takže mám dve otázky. Plne súhlasím s tým, že výhrada je potrebná, a bol by som rád, keby ste mohli vašu pozíciu k tomuto vysvetliť. A pýtam sa, prečo čakáme až do posledného momentu na toto 1. december. Už nemáme dovtedy veľa času a priemysel e, tlačí na to, aby sa naše rozhodnutie e, e, k výhrade tak oneskorovalo, aby sa to už nedalo implementovať. Aj keby to bolo možné, aby rada ratifikovala takúto výhradu, bolo by to logisticky vôbec možné s týmto časovým rámcom, e, ktorý je pred nami? Ďakujem. Nech sa páči, pán Demesmaker, pán Eichhout. Je tu taká dosť e, e, zásadná otázka ja by som, predtým, než budeme pokračovať, eh, rád na dostal odpoveď každý. Celkom jasne chce vedieť. Existuje tu, a pokiaľ vieme, eh, list, ktorý vyjadruje nesúhlas. Eh, a bolo by dobre, keby ste sa mohli jasne vyjadriť k tomuto postupu, inak pravdepodobne všetci položíme tú istú otázku k tej výhrade. Samozrejme, môžete položiť aj inú otázku než kolegovia pred vami. Ja nemôžem dopredu vedieť, že každý položí tú istú otázku, takže slovo udelím pánovi Demesmakerovi, ak chce, a potom e, dostane možnosť pani komisárka, aby zareagovala na otázky, ktoré boli položené. Takže pán Demesmaker, chcete položiť vašu otázku už teraz? Ja e, súhlasím s kolegom Eichhautom. Zajímal mám najprv odpoveď eh, pani komisárky, tá je naozaj zásadne dôležitá. Takže pán Demesmaker by si rád vypočul odpoveď na túto otázku, takže poprosím vás a potom by sme pokračovali s ďalšími otázkami. Okay. I need to be very careful musím teraz e, opatrne e, voliť slova. Často o tom diskutujeme, ako už som viackrát uviedla. Schválili sme svoj návrh, v ktorom jasne uvádzame, že existujú rozdiely medzi Korsia a ETS. Domnievam sa, že členské štáty e, budú predkladať svoje rozdielne názory k 1. decembra Čiže, e, čo by som chcel povedať? E, rokovania sa ešte neskončili. Veľmi sme sa angažovali, e, keď sme diskutovali s kolegami, ktorí sa zapodevajú s klímou, s kolegami z parlamentu a veľmi pozorne sme skúmali existujúce analýzy, aby sme mohli s istotou pokračovať v našich rokovaniach Existujúce štúdie svedčia o tom, že v rokoch 21 až 35 ETS bude znamenať 956 eh, emisí ETS, zatiaľ čo Corsie v rovnakom období tam bude 2711 MTS. Pre mňa je to obrovský stimul e, e, preto, aby sme získali tento mechanizmus korsie. Chápem, že ste frustrovaní, pretože e, sa domnievate, že náš systém je lepšie než to, o čo sa usiluje celý svet, ale znečisťovanie nepozná hranice. A pre mňa je to obrovská motivácia, aby sme získali e, celý svet, aby podporili tieto záväzky, aby sme e, mohli rozbehnúť e, celosvetový vplyv. Uviedli ste, že Čína sa nepripojí. Ja by som tu bola opatrná. Ja by som to netvrdila. Aj India sa zdrahala, ale teraz vidíme veľmi konkrétne kroky zo strany Indie. Pokiaľ aj Čína vykročí, samozrejme svojim e, vlastným tempom. Ak Rusko prehodnotí svoje stanovisko, potom sa domnievam, že by sme mohli mať veľmi konkrétne výsledky, pokiaľ ide o agendu pôsobenia proti klimatickým zmenám. Nikdy som e, netvrdila, že sa e, k tomu pripojíme bez akýchkoľvek podmienok. Vyzývam parlament, aby ste nás podržali do roku 2021, aby sme medzi tým zistili, do akej miery sa nám podarí e, e, získať členské štáty do dobrovoľnej fázy ako viete, boli sme e, blízki e, k hodnote 90, ale potom z technických administratívnych e, dôvodov Čína požiadala, aby sme ju vyškrtli zo zoznamu dobrovoľníkov. Stále dúfam, že Čína sa tam vráti, takisto dúfam, že aj India sa plne k tomu pripojí najmä vzhľadom na veľmi konkrétny eh, program boja proti klimatickým zmenám a jednotlivé mm, kroky, ktoré eh, meseč, čo mesiac predkladajú. Samozrejme, neurobíme to za akúkoľvek cenu, ale ak je tu určitá nádej, že sa nám podarí eh, mm, vytvoriť slušnú globálnu dohodu, to do, podstatne viac e, ovplyvní klimatické zmeny než samotný európsky systém ETS spolupracujeme s kolegami v otázke klímy, aby sme zosúladili jeden aj druhý mechanizmus. A samozrejme budeme s vami eh, rokovať o všetkých jednotlivých krokoch, ktoré hodláme urobiť, alebo eh, ak hodláme mm, sa k čomukoľvek eh, zaviazať. Chápem vaše pocity ale budeme sa snažiť zabezpečiť e, čisté vzdušie pre Európu, ale e, to sa nepodarí e, v neprítomnosti globálnej dohody alebo podpore po celom svete, pretože potom znečistenie tak či tak sa dostane do nášho vzdušia. Okay. Thank you. Ďakujem pekne, pani komisárka. Tak pokračujeme v otázkach. Pán Demesmaker. Budem hovoriť po holandsky, ak nemáte námietky. Áno, pochopil som už, že e, je to pre mňa predsa niečo ako e, predpovede e, oraklov z Delhi v tomto výbore aj inde sme opakovane hovorili o tejto agende letecká eh, doprava eh, je zodpovedná za viac ako 2% eh, znečistenia v Európe a 3% v Európe. Letecká doprava zohráva veľmi dôležitú úlohu pri naplnení našich cieľov v oblasti boja proti klimatických zmien. A pokiaľ ide konkrétne lehoty, to som prekvapený tu ide o veľa. A k 1. decembru nepredložíme žiadnu e, e, výhradu voči e, postupom Korcie, potom vyvstáva nebezpečenstvo, že náš vlastný systém ETS bude podkopaný. A to bude vykročenie nesprávnym smerom pre Úniu. Korcie nie poskytuje dostatočné záruky pri naplnení našich e, zámerov v oblasti boja proti klimatickým zmenám. E, hovoríte o nejakej angažovanosti v otázke podmienok, ale sú tu isté pochybnosti. Prečo nepresadzujete túto líniu e, pokiaľ ide o e, sklbenie Corsia a ETS. Mohli by ste, prosím vás, e, vysvetliť, akým spôsobom sa to dalo, e, by sa to dalo skombinovať? Pán Gibrandy. Yes, uh, thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Obávam sa, že mm, ja som rovnako zmetený ako niektorí ďalší kolegovia. Pokiaľ ide o mňa, Samotný proces Korsie sa podoba e, snahu e, e, vybrať najmenšie z dvoch ziel. Stotožnenie sa z Korsie je jedna možnosť, ale to bude nedostatočné, aby sme sa nedostali tak ďaleko, ako chceme v otázke Parížskej dohody, ale ak e, sa nepripojíme k Rusii a budeme to robiť samostatne, ešte viac sa e, vzdalíme. Je to, ako hovoríme, že silou Charybdou. E, jedna vec je pre mňa jednoznačná. Členské štáty únie, ktoré budú aktívni, aktívne v mechanizme Korsie, musia mať jednotné stanovisko a musí byť koordinovaný presvedčivou Európskou komisiou a musia prejaviť svoj nesúhlas do 1. decembra s tým, ako sa mechanizmus skorsie uplatňuje v súčasnosti. A a je tu riziko toho, že ETS sa nepoužije spolu so systémom Korcie. Je to veľmi dôležité a tu sa teším na ďalšie odpovede zo strany komisie. Druhá poznámka súvisí e, viac e, s letectvom, ale myslím si, že aj tu politici zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Je tu vec, ktorú jednoducho, ktorej jednoducho nerozumieme. Prečo samotné odvetvie e, sa nezhostí svojich zodpovedností, prečo rata iba s našou slabosťou. Jediný model, ktorý uplatňuje, sa zakladá na hospodárskom raste a samozrejme využívanie Ehm, dajme tomu, ehm, rastlinných olejov je fajn, ale nestačí to, aby sme očistili ehm, eh, leteckú dopravu. Nie, nesmieme povedať nie ďalšiemu rozvoju leteckej dopravy. Nechápem jednoducho, prečo samotné odvetvie leteckej dopravy sa nezhosti väčšej zodpovednosti. Máme eh, rok čo rok 4 miliardy Eh, cestujúcich a eh, to sa čoskoro zdvojnásobí do 8 miliard. Prečo sa letecká doprava nebude eh, iniciatívne vyberať 1 euro z každého cestujúceho. To by bolo 4 miliardy eur v súčasnosti a čoskoro 8 miliard, pretože jediná možnosť zabezpečiť ďalší Rast je zaistiť ekologicky čisté lietadla a tak tam sa dostaneme iba za použitie inovačných technológií, iba ak budeme vynakladať veľmi veľa prostriedkov na inovácie verejný sektor na to nestačí. Musia peniaze prichádzať aj zo súkromného sektora. Otázka znie, prečo nenútime e, odvetvie e, letecké dopravy e, viac sa zapodívať touto záležitosťou. Tu je aj moja výzva pre komisiu. Snažte sa presvedčiť mm, letecký priemysel, že má väčšiu zodpovednosť a potom nebudeme vyzerať taký slabý ako v súčasnosti. Pán Eichhut. Ďakujem pani predsedničke, ďakujem aj vám, pani komisárka. Zrejme to vyznie dostatočne e, e, nudno, ale všetci sme členovia tohto výboru máme veľmi podobné otázky. Domňoval som sa, že situácia je pomerne jednoduchá. Komisie sa pozrela e, na to, čo už sa uzavrelo. Vieme, že niečo sa uzavrelo, niečo, v niečom sa pokračujú rokovania, ale to, čo sa dohodlo, neposkytuje dostatočnú jednoznačnosť, pokiaľ ide environmentálnu integritu Korsie. Nie sú dohodnuté e, e, pravidla započtu, nie máme definíciu alternatívnych palív a e, pravidla započtov sú mimoriadne dôležité z hľadiska ďalšieho napredovania Korsia. Čiže samotné ustanovenie nie sú dostatočne jednoznačné, aby sme vedeli, či Korsie bude in, integrálna z hľadiska e, životného prostredia. A preto e, potrebujeme tieto informácie, aby sme sa mohli rozhodnúť o vzťahu z ETS. To znamená, že musíte nastoliť výhradu a v súčasnosti máme nejaký návrh a chcem ešte e, apelovať na väčšiu transparentnosť po formálnej stránke je to stále návrh komisie pre rozhodnutie rady a ten ešte nebol úradným spôsobom predložený parlamentu. Čiže e, vo svete tento návrh existujú, všetci to e, e, o tom vedia, všetci o tom sa rozprávajú, ale formálnou cestou komisia nám to nepredložila. To je nasmiech a to sa musí ri, rýchlo zmeniť. To je jedna vec. A teraz k obsahu. Ehm, sa, sa dohodli v júni. Prečo e, trvalo tak dlho, aby sa pripravil návrh rozhodnutia rady? A teraz máme čas do konca decembra. Pracujeme, aby sme e, sformulovali stanovisko e, Európskej únie. Najhorší výsledok, ak pôjdeme rôznymi smermi, keď niektoré člené štáty predložia svoje výhrady a ostatné nie. Ak chcete, aby sme boli e, zbytoční, tak môžete ísť touto cestou. Myslel som, že tak sa nedomnevate, ale na základe vašich odpovedí e, vidím, že je tu určité znenie, e, návrh stanoviska rady, ale e, potom e, o nič sa nesnažíte, čiže niečo ste zverejnili a dúfate jednoducho, že 28 e, členských štátov e, e, samostatne, bez nejakého usmernenia komisie, komisie sa dopracujú k niečomu. Myslel som, že pripravíte stratégiu, ako členské štáty majú sa dopracovať mm, k jednotnej pozícii rady, aby sme mali jednoznačný hlas pri ďalších rokovaniach. A teraz hovoríte, že je to zložité, musím si e, pozorne voliť svoje slova. Neviem, čo ďalej. To vyústi do toho, že Európska únia bude e, rozčesnutá a nech sa stane čokoľvek, budeme vyzerať veľmi slabí pri ďalších rokovaniach. A to ma prekvapuje. Prečo ste zmenili stratégiu? Stále sa snažíme jednotné stanovisko. Ako to chcete zabezpečiť ešte pred 1. decembrom? a poprosím vás o túto výhradu, aby e, E, sme ju mohli e, e, vidieť. Zatiaľ sa obmedzím iba touto otázkou, potom položím prípadne ďalšie. Chceme mať jasnú odpoveď. Mali ste na to šancu. A teraz, pani komisárka, poprosím vás, aby ste zodpovedali tieto prvé otázky. Vážení poslanci, to som ja E, zmetené, pretože keď počúvam e, e, vaše pripomienky, zdá sa mi, ako keby ste neboli súčasťou tohto procesu od samotného začiatku. Musím byť opatrná pri vyjadrovaní, pretože neviem, či si spomínate, že sme išli touto cestou všetci spoločne od začiatku. A jednoznačne sme uviedli, že nie sme za nejaké výhrady, ale chceme jasne povedať, čom sú rozdiely medzi ETS a Corsia a mňa zmiatli vaše pripomienky a vyhlásenie. E, vyvstáva dojem, ako keby sme žili e, v dvoch paralelných svetoch, ale chceme spoločne dosiahnuť túto dohodu. E, vo svojom oznamení od prvého dňa vždy som tvrdil, že potrebujeme globálnu dohodu, pretože to bude podstatne prospešnejšie než len európska dohoda. A teraz predkladáme nie výhrady pre skúmania, ale predkladáme naše rozdielne názory. Teraz nie som si istý, či ste dostali ten príslušný dokument, či ste videli, čo konkrétne navrhujeme, čo navrhuje komisie, čo navrhuje rada. Cítim sa skutočne zmetená. A, a zda by sme e, si mali vysvetliť, či sme to dostali, e, či máme tie podklady pred sebou na stole, pretože to by malo zaistiť e, legislatívu únie v otázke ETS. A mm, v tom tkvie návrh e, rady. O tom bude rada rozhodovať. Chcel by som e, pripomínať, na čom sme sa dohodli. Teda požiadala som vás, aby ste e, nás podporili, aby, podporili, prepačte, aby ste lobovali svoj, cez svoje možnosti, aby sme získali čo najviac štátov na dobrovoľnom základe do roku 2021 ak nesúhlasíte s výsledkami rokovaní, e, e, povedali sme, že potom sa e, vrátime a sa rozhodneme, čo uprednostníme, ETS alebo Korsie. Ale v súčasnosti iba o tom rokuj, rokujme. Nie sme ešte, ešte v polovici cesty. V marci budúceho roku sa rozbehnú najdôležitejšie rokovania v dvoch z troch vecí sme sa dohodli minulý týždeň a ešte jedna záležitosť e, e, sa ponechala na jar budúceho roka. A poviem to na rovinu. Som proti tomu, aby sa predložila výhrada. Som za to, aby sme jasne e, naznačili naše rozdielne stanoviska aj na úrovni IKO a by bolo jasné, za akých podmienok pristúpime k dohode. Ale ak Európska únia bude preukazovať e, e, svoju slabosť. Ak nepôjde príkladom, potom je to veľmi pravdepodobné, že k tomu nedôjde. Z, môžeme samozrejme e, z viacerých dôvodov e, e, e, postaviť sa bokom, alebo môžeme naďalej motivovať som za to, aby sme e, presvedčali, aby sme viedli dialog, aby sme e, hovorili o tom, e, že aj v krajinách, kde letecká doprava sa bude rozvíjať podstatne rýchlejšie než v Únii, pretože tam stredná, e, vzniká stredná e, vrstva, ktorá chce cestovať. Hovorím o Číne, o Indii a práve preto komisie Mm, tak presadzujú aj nové technológie. Teraz e, spolufinancujeme aj hybridné letadla, aby sme napokon získali e, e, letadla, ktoré nebudú znečistovať. Čiže elektrifikácia mm, nejaké hybridné systémy, takže aj takto by sme mohli riešiť tieto problémy. V Európe sa snažíme znižiť vplyv leteckej dopravy tým, že podporujeme vysokorýchlostné e, e, vlaky na vzdialenosti 500-600 km. Budeme naďalej to robiť, aby sme znižili potrebu v leteckej doprave. Ale pokiaľ ide o celkový program dekarbonizácie, rád by som e, videla tú vašu podporu, aby sme mohli naďalej E, e, rokovať, e, vychádzajú z pevných pozícií, aby sme úprimne sa snažili o globálnu dohodu. Štatistické údaje sú veľavrávne. Ak budeme konať sami a budeme presadzovať iba ETS, konečné výsledky budú podstatne menej presvedčivé než v prípade globálnej dohody, a keď nebude 100% v súlade s našimi požiadavkami. Ale chceme byť dôveryhodní, aby sme mohli naďalej tlačiť smerom k dekarbonizácii. Som veľmi za dekarbonizáciu dopravy. Už sme urobili pomerne veľa. Budeme naďalej e, v tom pokračovať. E, IMO e, v súčasnosti má podstatne väčšie ambície než IKO. Chceme to využiť, tlačiť na to s tým, aby aj IKO sa rozbehlo. Takže e, veľmi mi záleží, aby ste mali e, pred sebou tie správne informácie, aby sme e, pracovali s rovnakými podkladmi, pretože <clears throat> začínam sa cítiť zmetená a preto som bola taká opatrná vo vyjadrení, lebo nie vždy som rozumela vašim pripomienkam. Ďakujeme pekne. No a teraz začneme druhé kolo. Otázok pán Peterlo ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Ja som e, veľmi rád z toho, koľko pozornosti a aké ambície má komisia v oblasti leteckej dopravy na, a na ktorejkoľvek konferencii, kde sa hovorí o klimatických zmenách, tak e, vždy hlavní vystupujúci hovoria o tom, ako sa kráti čas na dekarbonizáciu, ako rýchlo treba obrátiť súčasné trendy. Na trojstrannom zasadnutí komisie, alebo na zasadnutí trojstrannej komisie včera v Lublane som počúval vyjadrenia expertov o dopravnej revolúcii, ktorá sa pripravuje tiež v oblasti leteckej dopravy, pretože musíme pracovať na viacerých frontoch, no a čo skoro nás čakajú hybridné lietadlá, elektrické, ale otázka dekarbonácie, dekarbonizácie ešte stále, ešte niekoľko rokov bude aktuálne. Ja vní, vní, vítam Korzio, ale trápi ma veľmi dlhé obdobie dobrovoľnosti. No, dobrovoľnosť trvá od, medzi rokmi 2021 až 2026 a ja sa pýtam, myslíte, že je možné dynamiku v rámci nových procesov by bolo možné urýchliť. To by ma len zaujímalo, či sa dá ten proces nejak urýchliť alebo zdynamizovať. Ďakujem pekne, pán Zoríňo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja si myslím, že časť toho zmetenia, o ktorom ste hovorili, súvisí s tým iným tónom. vášho prvého vystúpenia a odpovedí na otázky poslancov na prvom príspevku, v prvom vystúpení. tam ste hovorili o svojich obavách kvôli nestabilnému, dobrovoľnému a nepresnému charakteru európskej reakcie. No, potom ste zodpovedali na otázky poslancov, ale jasnejšie ste povedali, že potrebujeme zosúladenú odpoveď členských štátov, že treba skutočne snažiť o výsledky. Ale ja myslím, že treba vychádzať z faktov. Európska únia má za sebou ambicioznú cestu v oblasti cestnej dopravy, železničnej, lodnej a letecká doprava nemôže zaostávať. No a my sme presvedčení o tom, že musíme vedieť celkom presne, aké existujú strategické alternatívy k predloženiu výhrady. U nás to tiež kladie veľa otázok o systéme, ako môžeme zaručiť, že členské štáty sa dohodnú a teda jasnú opozíciu. Máme nejaké konkrétne príklady, že máme jasnú globálnu opozíciu. Vy už ste hovorili o USA. Oni sú spojenci alebo nie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Líze. Ďakujem pekne, predsednička. Vážená pani komisárka. Áno, hodnotenie Očakorzia prináša, to sa stále rozchádzajú. Prosím, prečítajte si presne texty parlamentu. My myslíme, že Korsia je veľmi slabá a že nesplňa ani 20 z toho, čo si želáme ako Európsky parlament. A tie tony CO2 tam je z horúcej vody, pretože tam nie je nič úplne jasné. My sme pravidla formulovali a požiadavky jasne a preto by sme mali byť trochu opatrnejší v tom, čo Korzia prináša. My sme za, ako povedal Julie Gerling, pretože to je začiatok ale nič viac. Než to už nebude potom akceptovateľné, keď naše práva ako zákonodarcov EÚ v e budú obmedzené. No a my sme boli skutočne trochu zmetení, pretože to je prvá otázka. My ten dokument nemáme. A ja sa chcem spýtať vás, prečo ho nemáme? Nie vaša otázka pre nás, že prečo sme ho nečítali, ale my sme ho nedostali. A ja žiadam, aby sme ho na budúce dostali k dispozícii. Môžeme si ušetriť takúto dispozíciu, ale vyčítať nám, že nemáme nejaký dokument, ktorý ste nám nedali k dispozícii, to je nepripustné, nehnevajte sa. Ja to očakávanie, očakávam, že si eh, zvolíte právny nástroj, ktorý najlepšie zaručí, aby Európska únia mohla rozhodnúť eh, a Európsky parlament v rámci spolurozhodovania mohol rozhodnúť, eh, či, ako pokračovať. A keď to je výhrada, tak to bude výhrada. A vy keď hovoríte, že právny nástroj, ktorý, sme, ktorý ste zvolili, je v poriadku, tak nám to povedzte. Musíme chodiť okolo horúcej kaše zbytečne dlho. Ak je právny nástroj primeraný, tak nás ukludnite. No a ešte by som rád povedal, že keď sa hovorí s členskými štátmi, dodatočné opatrenia ku Korzi, aby sme splnili záväzky z Paríža. To je medzinárodná dohoda, ktorú sme už podpísali a ja vás skutočne žiadam, keď hovoríte s členskými štátmi, aby ste hovorili jasne. Keď si do 1.12. nezvolia žiadny primeraný právny nástroj, tak EÚ môže sama rozhodnúť ETS e EÚ potom vznikne medziinštitucionálna kríza. Parlament schválil ETS, žiadna komisia, žiadny členský štát nemôže ratifikovať medzinárodný dohovor bez zohľadnenia práv parlamentu. A to musí byť jasné. A treba to povedať jasne úplne. A ak existujú členské štáty, ktoré váhajú, tak musíte byť presvedčivejšie, ako ste dnes boli tu. Ďakujeme pekne pani Gutalant. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste tu. Ja som sa chcela spýtať na klimatické ciele EÚ 2030 a vzťahu ku Korsi a ako to bude ovplyvnené. Ja si myslím, a to by bolo aj v uznesení pred COP24, že musíme zvýšiť naše ambície, čo sa týka cieľu na roky 2030. A teraz som trochu tiež znepokojená, pretože s ohľadom na to, že EU sa zaviazala, že splní svoj cieľ do roku 2030 bez medzinárodných kreditov, ako komisia zaistí, aby možná implementácia Corsi, Corsie oslabila cieľ 2030 s kreditmi, ktoré sa nemôžu započítavať do pokroku EÚ pri dosahovaní klimatických cieľov. No a s ohľadom na že cieľ ICAO neta 2020 je oveľa slabší ako EÚ, ktorá si stanovila minimálne 40 ako komisia sa vyhne tomu, aby nejaká potenciálna implementácia komercie oslabila naše, naše cieľe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Schreier-Pierik. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som si pôvodne myslel, že nepoložím žiadnu otázku, ale musím to urobiť. My v Holandsku používame výraz klimatická dohoda. Ideme dokonca ešte ďalej ako ostatné štáty my sa stretávame sektory, polnohospodárstva, malé stredné podniky, no a v Holandsku sa neustále hovorí, že čo robíte s leteckou dopravou, Čiže žiadate od tohto sektora, oni si môžu robiť, čo chcú. A ostatné sektory musia šetriť CO2. Ja myslím, že každý by mali, všetci mali mať rovnaké práva a povinnosti. O to ide, to, čo žiadame od ostatných sektorov, to je veľa. A sú to prísne požiadavky, pozrieme sa hore, a lietadla môžu znečisťovať, čo chcú. A to už nikto nechápe, ale nad, preto potrebujeme jasné čísla, aby sme ukázali, že letecká doprava tiež niečím prispieva. Ďakujem pekne a pani Meissner. Ďakujem pekne, predsedníčka, ďakujem pekne, pani komisárka, ja to poviem stručne. Prvá otázka, vy ste povedali, že ICAO nie je také momentálne ambiciozne ako IMO. A čo môžeme urobiť na to, aby sme to zrýchlili? Môže sa to byť eh, dohoda medzi členskými štátmi, v doprave, alebo ako a ďalšia otázka, koľko krajinu sa zúčastňuje a dalo by sa to nejaká posledne, pretože toto je metóda, ktorú máme hovoriť s inými krajinami, to, aby sa pridali do tohto hnutia. Ďalšia otázka, vy ste hovorili o inováciách, je to viacero veci, vy ste hovorili o hybridných lietadlách, a sú to stále plány, tie elektrický prúd eh, na rolovanie po eh, zlatovej pristávacej dráhe, pri jazdových dráhach. No koľko času bude na to ešte potrebného. No a riasy ako biopalivo pre lietadlá bez emisí, o tom sa už dlho hovorí. Viete niečo o tom, pretože to je veľmi dôležité na to, aby sa to tiež presadzovalo. No a ešte taká poznáka, aby si podpísali Európienska, tak veci boli lepšie, ale zatiaľ nie je. No. Ďakujem pekne, to bolo teda ďalšie kolo otázok. Ak chcete niečo k tomu povedať, no ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky a otázky. Poprvé, pretože tu bolo viacero otázok od viacerých z vás. Dovolte mi povedať, že máme, že beží už viacero iniciatív, No, to efektívnejšie riadenie. Chceme využiť nové technológie v rámci Clean Sky, ale aj na inými opatreniami. Myslím, že teraz Rolls-Royce a ich partnery majú vyvíjať hybridné hnacie alebo pohonné systémy, čo samozrejme priniesie úplne inú kvalitu do letectva. To samozrejme si vyžaduje čas. Oni povedali, že to zvládnu do roku 2030, no a ak sa tak stane, tak môžeme rátať s novou generáciou lietadiel na servisnej úrovni. V letectve, čo sa týka menších lietadiel a drónov, tak že legislatíve je uvedené, že musia mať nulové emisie lietajúce automobily alebo dróny. Môžeme to urýchliť. Isté, budeme mať viacej zdrojov. No a dúfajme, že návrh komisie na ďalšie finančné obdobie bude čo najrychlejšie akceptovaný my budeme môcť začať s novými programami. Zhodno práve dekarbonizácia predstavuje 60 všetkých investícií a to sa týka tiež leteckej dopravy. Ja dúfam, že sa nám podarí vyvinúť nové palivá, presadzujeme biopalivá, ale všetko dokopy do roku 2050 nebudeme nulové emisie, čiže bude sa musieť objaviť niečo nové, čo prispieje do dosiahnutiu tohto cieľu. Preto spolíham na inovácie, vie, že doprava navrhli sme oveľa väčšie investície do inovácií a do dopravy v novom období. No a ja dúfam, že parlament a rada s nami budú súhlasiť a potom sa nové veci budú objavovať ešte rýchlejšie. Čo sa týka ešte mnohých ďalších eh, obcí ako sa postaviť k leteckej doprave, tiež som počula otázku o daniach, tom ako sú to s inými modmi, takže na formálnej rade 3. decembra dvom členským štátom dáme predbežnú správu o komplexnej analýzy všetkých daní, všetkých eh, druhoch vo všetkých členských štátoch. No a to dá veľa jasnejší obraz o dá kompletnú analýzu na jeden druh a jeden členský štát a bude to hotové pravdepodobne v marci alebo apríli budúceho roka. Ale už vám môžem povedať, eh, akým spôsobom, ako to povieme aj rade, predbežná správa ktorá už ukazuje niektoré veľmi konkrétne výsledky. O nich sa zatiaľ nedá hovoriť, pretože sme v záverečnej fáze. <clears throat> Takže to nám dúfam dá ďalšie možnosti follow a tiež v leteckom priemysle. No, čo sa týka tohto dokumentu, tak eh, možno som nebola správne informovaná. No, Čiže dokument ste dostali 31. oktobra, že všetci dostali ten, ten najnovšiu verziu dokumentu, o ktorej hovorím. No, skutočnosť je taká, že rado by som zdôraznil, že v tomto dokumente vidíte, že my sme predložili návrh zabezpečiť európske ETS aj voči možným právnym napadnutiam. A to je ďalší prvok, ktorý, na, ktorý sme mysleli, mysleli, keď sme navrhovali, že aby na výhrady sme sa sústredili na rozdiely. Ja som poukázala, upozornili na ne a potom sa ich snažili prekonať. To je náš zámer priblížiť ETS a Corsiu. Tiež by som rada povedala, že či konečne sme sa dohodli, nestúpi do platnosti pred rokom 2021. To nám dáva dostatok času, aby sme vykonali dostatočne hĺbkovú analýzu celého systému. Teraz nevieme, že to bude, ale budeme rokovať a dúfam, že v marci to vedieť budeme. No a keď to bude prijaté, budeme môcť vykonať analýzu, dopadovú štúdiu a môcť vás a radu informovať o výsledkoch. Očakávame ďalší rozvoj čistých efektov Korsie. Na to ste sa nás pýtali a my to určite urobíme. Keď ste sa pýtali, ako by ste mohli pomôcť, tak nezabúdajte na to, že v rámci IKEA máme 8 kresiel z 36, čiže ako môžete pomôcť, treba lobovať s krajinami, ktoré sa k nám ešte nepovedali. My tak určite budeme robiť. No a Peti, ja som presvedčená, že ak sa nám podarí presvedčiť Indiu a ako oni pridajú k zelenej agende, tak eh, myslím, že je tu nádej. A ak sa nám podarí, dúfam, že aj Čína sa pridá, tak myslím, že budeme veľmi úspešní v našom prístupe. Ale samozrejme nie je to ešte hotová vec. Takže musíme pokračovať v boji, intenzifikovať naše rozhodnutia a diskusie. Opäť eh, my povedali veľmi jasne, nebudem spokojný s akákoľvek dohodou a, a hovoríme to každému. My potrebujeme ambicióznu dohodu na to, aby sme dosiahli konkrétne výsledky. Ale tej globálnej dohode musíme dať aj šancu. To je všetko, čo hovorím. Ďakujem pekne. Pani komisárka, za to, že sa zúčastňujete našej rozpravy. A ako ste zistili, tak vás sledujeme. Sledujeme, čo robíte. A náš výbor sa jasne vyjadril k tomu, čo chceme. A myslím, že cieľe máme spoločné. Želám vám veľa šťastia a ďakujeme pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za vaše otázky, za vašu pozornosť. A viem veľmi dobre, že pozorne sledujete, takže vždy, keď dosiahneme nejaký výsledok, tak vás o tom budem informovať. dear colleagues, since we already have... Uh, Vážení kolegovia, keďže už mm, dorazil profesor Razi, tak uh, by som navrhla malú zmenu programu, aby som vás poinformovala o e, uh, trialógoch a podobne až po vystúpení pána Raziho, ak súhlasíte. Takže na rade je naša eh, každoročná výmena názorov s výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre lieky eh, s pánom profesorom Kvidam Rázim. Vítam vás. Budeme mať eh, teraz príležitosť diskutovať o pracovnom programe agentúry na rok 2018 a samozrejme tieto aktivity treba vnímať aj v kontexte politických víziev a um, politických okolností vyplývajúcich z rozhodnutia Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie, čo malo značné implikácie na EMA. Teraz uh, už by som chcela poprosiť eh, pána profesora Raziho aby e, predniesol svoj príhovor a potom budete mať príležitosť pre výmenu názoru s ním v spoločnej diskusii. Takže nech sa páči, pán Razi, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, e, dámy a páni. Naozaj eh, som rád, je to pre mňa veľká čest, že môžem dnes eh, pred vami vystúpiť. Toto je eh, posledný krát, čo stojím pred týmto výborom v tomto zložení pred budúcoročnými voľbami. Takže dúfam, že keď sa sem vrátim budúci rok, uvidím tu veľa známych tvári. A keďže je to teda taká rozlúčka dnes, dovolte mi e, zdôrazniť e, prácu EMA v určitých oblastiach e, o ktorých viem, že sa váš výbor osobitne zaujíma a kde ste nám pomohli sa dostať ďalej v oblasti ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat. V prvom rade samozrejme naše prípravy na Brexit, E, samozrejme, zaoberali e, sa dopadom na ľudské zdravie, zaoberali sme sa e, tý, dostupnosťou liečiv, zaoberali sme sa povoleniami určitých liečiv, aby boli k dispozícii na trhu, tam, kde to, boli na to odôvodnené obavy. E, takže navrhujeme 21 mesačné prechodné obdobie, e, počas ktorého by EU a kypre e, lieky sa nadalej aplikovalo vo Veľkej Británii. Ale teda Ehm, pokiaľ sa to nepotvrdí, budeme vychádzať z predpokladov, že ehm, povolenia ehm, musia byť k dispozícii do 30. marca 2019. Podľa tohto scenára 31 liečiv sa spája s určitými obavami, pokiaľ ide o dodávky po Brexite snažíme sa riešiť teda ešte stále otvorené otázky priebežne a naše e, vedecké výbory budú diskutovať o relevantných e, opatreniach, e, vrátane odporúčania možných terapeutických alternatív v prípade, že mohlo byť potrebné pacientom navrhnúť takúto zmenu. Všetky lieky, e, v prípade ktorých Veľká Británia bola spravodajkyňou, e, už dostali nových spravodajcov alebo spoluspravodajcov z EU27 e vrátanie Islandu a Norska. A musím povedať, že členské štáty posilňovali svoju, svoje schopnosti aj kapacitu. Niektoré veci idú, e, e, fungujú dobre, niektoré treba ešte ďalej zlepšovať. E, čo vieme naisto, o 5 mesiacov budeme pracovať z Amsterdamu. Zdá sa, že veľmi dobre napredujú prípravy v teda, tej budúcej budove. Pokiaľ ide o e, našich zamestnancov na dlhodobých e, kontraktoch. Obraz e, momentálne vyzerá menej zle, než sme to pôvodne predpokladali. Napriek tomu znamená dramatické zníženie e, personálu e, k marcu 2019. Viem, že stratíme približne 125 e, členov s krátkodobými zmluvami, ktorí nie sú schopní sa s nami presťahovať. Táto červená zóna, ktorú vidíte, je krízová zóna ako náhle sa eh, pre zamestnancov dostane do tejto zóny, už nebudeme môcť eh, zabezpečiť naše aktivity, ktoré sú eh, zásadné pre ochranu verejného zdravia, zdravia zvierat. Avšak my dúfame, že sa do tejto zóny nedostaneme. Takisto dúfame, že sa nám podarí nahradiť nový, nové talenty, rýchlo. Dostali sme takmer 5000 eh, ponúk v tejto súvislosti. Znamená to, že sme stále atraktívni. Intenzívna náborová eh, aktivita eh, je zastúpená bledomodrou farbou. Takže rok 2019 bude rokom prechodu, rok 2020 začneme sústreďovať na budúcnosť ale v tom, samozrejme v tomto roku bude jasné, že sme stratili veľa e, skúsených e, ľudí, ale e, získame aj mnoho nových ľudí s, novým, s novou expertízou a zručnosťami, ktoré momentálne nemáme. Takže takéto e, výzvy nám budúcnosť prináša a odráža to aj náš e, plán, ktorý sme postúpili rozpočtovým orgánom. Takže e, potrebujeme trošku e, spomaliť našu činnosť v budúcich týždňoch a mesiacoch, keď sa pripravujeme na presťahovanie a od apríla e, dúfam, že sa nám podarí zase naberať na rýchlosti ale eh, musím povedať, eh, uistiť vás, že nemyslíme iba na Brexit, eh, nezabrávame sa iba týmto. Chcel by som vám preto poreferovať o určitých veľmi zaujímavých iniciatívach, ktoré naozaj zlepšili verejné zdravie. Lieky pre deti napríklad, toto je dôležitá otázka verejného zdravia, ktorá vám leží na srdci. Pediatrická legislatíva Eh, už eh, funguje viac než 10 rokov, naozaj eh, zabezpečila zmenu nastavenia, pokiaľ ide o začínanie študovania liekov pre deti. Je to už štandardná prax pri vývoji liekov. Od roku 2007 Máme 310 nových eh, liekov pre deti, eh, približne štvrtina všetkých nových eh, liekov je pre deti. Určité terapeutické oblasti v nich nové indikácie viedli k pozitívnym zmenám v prístupe liečenia detí viny ako onkológia či neonatológia e, bola táto pediatrická e, legislatíva menej efektívna. Teraz príjmame kroky, aby sme e, to zmenili. Pred niekoľkými mesiacmi sme s Európskou komisiou vyvinul náš pediatrický akčný plán, ktorý by mal teda pôsobiť v tomto zmysle a očakávame výsledky o 2-3 roky. Ďalšie e, e, veci, ktorými sa intenzívne zaoberáme, e, spadajú do oblasti antimikrobiálnej odolnosti. Chcem povedať, že vítame vaše uznesenie One Health. Zdôrazňuje, že je tu potreba spoločného úsilia, spoločných krokov všetkých relevantných hráčov z EÚ aj globálne Celkovo situácia však nevyzerá dobre. Pokiaľ ide o veterinárne liečiva, tam je eh, malé zníženie konzumácie antibiotík eh, u zvierat v EÚ, ale situácia sa značne odlišuje medzi jednotlivými členskými štátmi. O tom hovorí naša eh, každoročná správa ESVA, ktorú sme zverejnili minulý mesiac. Pokiaľ ide o Eh, humánne eh, lieky, nevhodné predpisovanie a nadmerná konzumcia eh, sú ešte stále tými vedúcimi príčinami pre zrýchľovanie sa antimikrobiálnej rezistencie. Treba povedať, že sa nám to nedá úplne zabrániť, ale potrebné je snažiť sa antimikrobiálnu e, rezistentnosť čo najviac oddialovať, vyvíjať nové antibiotika podľa aktuálneho prístupu. Musíme e, si však uvedomovať, že rezistentnosť e, sa vyvinie, kedy a ako to je len otázkou času. Preto tu naozaj potrebujeme inovácie, inovatívny prístup. Musíme masívne investovať do nových terapeutických prístupov, ktoré doteraz neexistujú. Určité e, prísľuby sa tu už rysujú. A to si samozrejme vyžaduje e, aby sa tu jednotliví aktéry silne zasadzovali, vysadujú si to e, investície. My sa snažíme robiť našu e, stranu, e, regulačne podporovať firmy a investorov. Spolupracujeme s Japonskom a USA na tom, aby sme identifikovali oblasti, kde, ktoré regulátory môžu zjednodušiť, aby sme podporili vývoj nových antibiotík už sme e, vytvorili usmernenia pre najlepší možný dizajn klinických e, štúdí nových antibiotík pre gonorea alebo nekomplikované e, infekcie močových ciest. Teraz sa tiež zaoberáme pediatrickým vývojom nových antibakteriálnych prípravkov. Chceme samozrejme e, viedok súhlas s ostatnými e, regiónmi, vytvoriť spoločný e, program, nie tri odlišné. A samozrejme spolupracujeme aj s EFSA a ECDC, pokiaľ o zbieranie a zverejňovanie vedeckých údajov, ktoré mohli využiť členské štáty. Samozrejme, veľká zodpovednosť v tejto oblasti spočíva na nich. Prístup k liekom, toto je veľmi dôležitá e, oblasť, na ktorú sa sústredí váš e, výbor, mať univerzálne, dostupné, efektívne, bezpečné e, a inovatívne terapie, to je tu cieľom. Ehm, my sme eh, veľmi privítali eh, uznesenie z marca 2017, eh, prístupnosť, dostupnosť liekov, ostáva veľkou výzvou, je, do ktorej zainvolovaných veľa hlavných aktérov, od tých, ktorí lieky vyvíjajú, až po lekárov a pacientov. Napríklad, keď sa pozrieme na imunoterapiu, ehm, boj proti rakovine, tzv. karté, e, bunky. E, samozrejme sú tu prelomové technológie, e, ktoré majú potenciál radikálne zmeniť vyhliadky pre pacientov, ale tieto lieky si vyjadru, vyžadujú disruptívne inovácie, ktoré si vyžadujú, aby sme radikálne premysleli náš prístup k tomu, ako sa e, poskytuje zdravotná starostlivosť e, pacientom. Takisto pracujeme na e, rôznych analýzach. Dôležitá je tu konvergencia technológií, lieky, diagnóza, aplikácie, rôzne pomôcky, musia tu byť v súlade, umelá inteligencia. Dôležité je, aby eh, sme tu postupovali eh, holisticky a dôležité je, aby v budúcich piatich eh, rokoch sme sa mohli znova opätovne slobodne rozhodnúť, akým smerom sa chceme uberať. Tu je dôležité zdôrazniť, že e, tí, ktorí vyvíjajú lieky, by mali e, mať možnosť jasne e, chápať, čo od nich regulátory vyžadujú. Nebudeme schopní poskytnúť všeobecné úsmernenia, ako vyvieť triedy nových liekov. Lieky v budúcnosti si budú vyžadovať jedinečný prístup a e, preto ja silne e, apelujeme na firmy, aby boli s nami v kontakte čo najskôr, aby s nami prediskutovali svoje e, plány vývoja, preto aby sme zabezpečili, že robustnosť dôkazov je, je to vlastne už od začiatku zabezpečená 67 E, takýchto programov nie je, e, keď sa k nám doka- dostane na vedecký e, posudok, nie je vlastne v súlade s tým, čo sa od nich vyžaduje. A treba aj povedať, že vedecké posudky nie sú zárukou pre povolenie na to, aby sa lieky mohli dostať na trh Eh, súvisí to aj eh, s teda rozhodnutím, či lieky sú dostatočne efektívne, bezpečné. Ale dôležité je, aby eh, lieky vlastne neprepadli iba kvôli tomu, že zlyhajú, pretože mali zle nastavené skúšky. Takže chceme eh, pracovať práve na, eh, na tom, aby sme znižovali percento tých, ktorí majú jednoducho nesprávne nastavený eh, dizajn. Skúsenosti nám ukazujú, že vedecké poradenstvo zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu pacientov Chceme sa sústrediť na komparatívne eh, prvky, ktoré eh, momentálne nemôžeme žiadať od eh, aktuálneho legislatívneho rámca. Takže aby sme mohli naďalej pokračovať v našej práci, musíme zaopierať o, pos- o tú potrebnú expertízu, aby sme mohli držať krok za inováciami. Pra- Pracujeme na našej e, stratégii e, v tejto súvislosti, aby sme boli pripravení na budúce zmeny aj v legislatíve. Keď budeme e, spolupracovať aj s vašou podporou, Eh, budeme eh, určite pripravení na inovácie, ktoré eh, prichádzajú rýchlosťou svetla k nám a prinesieme konkrétne prínosy európskym občanom. Chcel by som sa ešte poďakovať pani Biliane Borzan, ktorá je našou E, styčnou dôstojníckou pánovi Matiasovi Grotemu, pánovi Laviovi, aj vám, pani e, Valeán. A takisto ďakujem Antoniu Borgovi a Bjornovi Lemerovi, ktorí zastupujú parlament v našom e, správnom výbore. Um. Ďakujem pekne, pán profesor, za prezentáciu. A teraz kontaktná osoba z výboru pre životné prostredie, pani Borza. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážny pán profesor Rasi, vítejte medzi nami. Myslím si, že poviem to v mene všetkých prítomných, že všetci dúfame, že zmena sídla agentúry bude zrealizovaná bezproblémovo a efektívne. Činnosť agentúry má kľúčový význam pri udržovaní vysokej úrovne ochrany verejného zdravia v Európskej únii. Dokonca ani také e, veľké politické udalosti ako Brexit nie smú narušiť e, výkon tejto misie. A v tomto zmysle chcela by som vás požiadať, aby ste spresnili určité mm, aktivity v súvislosti s e, premiesnením agentúry. Spomenuli ste určité možnosti ešte pred samotným presídlením. Chcem eh, vedieť, či ste znižili prioritu určitých eh, eh, aktivít. Kolegovia Konečné, Karen Bach je Pedičiny a ja sme zaslali písomnú otázku Európskej komisii o otázke schopnosti agentúry fungovať počas samotného presídlenia. Konkrétne sme vedrili znepokojenie v tom zmysle, že EMA nedostáva dostatok pracovníkov e, napriek e, zvýšenej záťaže e, pri jednotlivých produktoch, takisto v rámci príprav na Brexit, to môže ovplyvniť schopnosť EMA implementovať súčasnú budúcu legislatívu. Takisto sme sa pýtali na to, čo robí komisie, aby e, rozptýlila obavy redice rady agentúry, pokiaľ ide o personálnu vybavenosť, tým, aby po presídlení mohla začať e, fungovať bez problémov. Komisie odpovedala, že v rámci e, roku rozpočtového postupu pre rok 2014 môže požiadať o 40 dodatočných e, miest, e, dočasných miest. E, útvory komisii rozanalizovali túto požiadavku a dospeli k názoru, že informácie, ktoré poskytla agentúra, neboli dostatočne podložené, aby presvedčili o potrebe zvýšiť počet pracovníkov dokonca aj dočasne vzhľadom na pomerne veľký rozsah samotnej agentúry treba e, poznamenať, že akékoľvek požiadavky na zvýšenie počtu pracovníkov treba zdôvodniť v rámci rozpočtového postupu. Veľmi dobre si uvedomujeme, akým výzvam e, čeli agentúra v súvislosti s presídlením. A to e, vystavuje vašich pracovníkov väčším nárokom a preto nás prekvapilo, že vraj e, agentúra nezdôvodnila svoju požiadavku pokiaľ ide o zvýšenie počtu pracovníkov. Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie o tejto situácii? Európska ombudsmanka prednedávnom e, rozbehla šetrenie e, mechanizmov fungujúcich vo vašej agentúre pri interakcii s vývojovými vývojármi e, ešte pred e, e obdržaním e, e, e, žiadosti o schválenie. To sú tzv. predbežné aktivity, ktoré zahrňajú regulačné a vedecké poradenské služby. Pán profesor Razi, v úvodnom slove ste spomenuli, že vstupy od vedeckej obce sú užitočné z hľadiska vývoja nových vedeckých podkladov pri vývoji nových liekov s tým, aby e, e, nedošlo k nejakému zlyhaniu, e, čo sa týka plnenia legislatívnych požiadavek pre klinické skúšky. Povedali ste, že vstup z vedeckej oblasti nie je za rukou schválenia. Aké máte očakávania, čo sa týka tejto iniciatívy pani ombudsmanky? A záverom, chcel by som poďakovať pána profesora Lemeho, ktorý je dnes prítomný, za to, že zastupoval parlament v EMA počas uplynulých 12 rokov a bol našim predstaviteľom e, v rade sej správnej rade. Záverom vám všetkým ďakujem za to, že ste sem prišli. Prajem vám a vašej agentúre veľa úspechov v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Borzan. A teraz slovo majú členovia výboru. Už viacerí sa prihlasili. Pán Pedicini. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem vám, pán riaditeľ, za to, že ste tu dnes eh, s nami Dôležité je poinformovať nás teda o, o e, zmene sídla do Amsterdamu, nie do Milána z dôvodu teda Brexitu. Musím povedať, že sme teda mohli sledovať, ako e, práce prebiehajú v tomto procese. A zdá sa nám byť teraz jasnejšie to, čo sa e, pôvodne označovalo iba za obvyklý protest e, populistických občanov. A pričom tam boli naozaj konkrétne obavy o e, ochranu zdravia európskych občanov. Tu treba povedať, že naozaj naj, naj, bolo tu treba vyriešiť určité otázky a teda voľba Amsterdamu e, zabezpečuje určitú operatívnu kontinuitu e, lepšie, ale témy ako hodnotenie e, liekov, protirakovinných liekov, importované lieky, lieky v prípade tehotenstva, treba povedať, že Holandiania naozaj ohrozili eh, kontinuitu, aj keď teda nevieme úplne povedať, do akej miery, pretože potrebný presný monitoring tu neexistuje. A má to teda negatívny dopad na eh, viaceré funkcie EMA. A chcem sa e, spýtať, prečo ste e, dovolili, aby napriek tomu, že tieto rizika boli známe, e, Holandiania ponúkli teraz svoju ponuku. A ešte sa pýtam, kto sú to títo Holandiania? Je to krajina, ktorá odmieta kontroly, ale myslí si, že môže kontrolovať všetkých ostatných. Ohrozuje naozaj zdravie miliónov európskych občanov. Je to Eh, daňový eh, raj eh, Európskej únie a teraz o seba žiada sankcie pre Taliansko, takže ja si myslím, že by sme to mali robiť naopak. Mali by sme my ako Taliansko žiadať konanie pre porušenie voči Holandsku. Ďakujem teraz pani Schreier-Pierik. Ďakujem veľmi pekne. Ja som z Holandska a v Amsterdame sa samozrejme tešíme z toho, že EMA sa stiahuje k nám. A prečo sa to stalo? Vďaka univerzitám. Chcú, aby EMA začala fungovať čo najskôr. No a sú tam experti, ktorí sa angažujú a tam aj veľmi kvalifikovaní vedci, ktorí sa chcú uchádzať o prácu. Nás to znie veľmi dobre. Kolega Lavia tomu tiež na návšteve by zaistil dobrý štart celej agentúry. agentúry. Ide teda vlastne o zdravie Európanov. No a čo sa týka rezistentnosti voči antibiotikám, vieme, že veľmi veľa liekov, často sú veľmi drahé. No a často ide aj o výnosy pre akcionárov. Ale teraz nejde nejakú maržu zisku, ale o našu spoločnú snahu, aby sme zajistili, že pacienti dostanú správne lieky. Minulý týždeň v Štrasburgu sa uskutočnila, alebo sme prijali uznesenie o borelióze a o chorobách spôsobených uhryznutím kliešťa. Momentálne sa zaoberáme mnohými otázkami, ktoré si zaslúhujú našu pozornosť. Na to vy potrebujete dostatok finančných prostriedkov. Je nepripustné, aby akcionári mali hlavné slovo. My, politici, sa tu musíme viac vynasnažiť. Okay, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Praje sa ešte niekto slovo spomedzi členov? Ak nie, poprosím, aby sa vyjadrila komisia, ak si to praje. Nie. Pán profesor Bion Lemer, zástupca parlamentu v správnej rade, o ktorom tak pekne hovoril pán profesor a pani Borzen. Ďakujem, pán, pani predsednička. Najdôležitejšie veci už spomenul pán profesor Rasi A síce to, že agentúra na budúci rok sa musí presťahovať do Amsterdamu. Na všetky pochybnosti pán Rasi a všetci spolupracovníci odvedli obrovskú prácu mm, e, pri príprave presunu agentúry zo Spojeného kráľovstva do Holandska a zároveň e, sa venovali bezpečnosti liekov a terapeutických e, liečebných postupov popri presídleniu ehm, jedným z ďalších dôležitých bodov, o ktorom hovoril pán Rasi, e, bolo e, strata mm, asi 20 e, zamestnancov, čiže ľudí, ktorí nie, mm, prejdu, nie, sa nepresťahujú do Amsterdamu. Som však presvedčený, že pán Rasi a jeho spolupracovníci si poradia s týmto veľkým problémom. Záverom dovolím si mm, určité vyhlesenia ako e, vedec, ako e, homo politicus. Podľa môjho názoru Brexit je najzbytočnejším e, rozhodnutím únie. Náklady spojené s presunom EMA sú obrovské. Navíše, samotné politické rozhodnutie je katastrofou pre Európu a výzvy tohto storočia. EMA je veľkým eh, skvelým príkladom. Agentúra schváli, eh, stráti veľký počet vysoko kvalifikovaných pracovníkov a nebudeme môcť využiť eh, ich prínos. A napokon bude nám chýbať spolupráca s medzi britskými a európskymi kolegami v základnej vede, klinickej vede a epidemiológii. A táto strata e, koordinácie medzi Spojeným kráľovstvom a Eurou zasiahne do e, podstaty agentúry. Napriek no, tomu dúfam, som dokonca presvedčený, že pán Rasie a jeho spolupracovníci zdávajú tento veľký problém. Je to, mm, a to treba si uvedomiť, Brexit je mm, problémov samotnej vedy a hovorím to z celého srdca. Veľmi pekne ste to povedali. Veľmi dobre si uvedomujem v tomto výbore. A e, hovorili sme o tom v našich uzneseniach. Hovorili sme o tom, že to bude mimoriadne zložité, mimoriadne komplikované potrebné. Pán eh, profesor Rasi, poprosím vás, aby ste reagovali na pripomienky a povedali čokoľvek, čo budete považovať za vhodné. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv k samotnej otázke. Pane Borzan. Pýtate sa, ako budeme stanovať naše priority, aký postup uplatníme. Ako už som ukázal na grafe, máme tu e, vyznačenú červenou všetky, všetce aktivitu, ktoré sa schváli s jednotlivými produktmi, schválením e, otázkami bezpečnosti farmakologických prípravkov. Čiže e, všetkých základných aktivít, ktoré súvisia so schváľovaním liekov. V otázke zdrojov museli sme e, pozastaviť prípravu novej legislatívy. Máme pripravené viaceré legislatívne átky v oblasti veterinéry e, GDPR a aj, e, máme aj implementáciu pomôcok nemáme tu dodatočné zdroje a nemáme žiadne odborné skúsenosti v oblasti GDPR a pomôcok. Poukazujeme na tento problém. Je pravdepodobné, že sa nám nepodarilo náležitým spôsobom viedriť a zdôvodniť, prečo potrebujeme dodatočné odborné zdroje E, Vysvetľujeme to, sme stále v kontakte s komisiou. Teraz, e, myslím, e, už aj komisie si uvedomujeme, prečo zúfalme, zúfalo potrebujeme zdroje a konkrétne odborné skúsenosti pre tieto konkrétne požiadavky. Pokiaľ ide o ten počet o dodatočné e, pracovné miesta. Mm, Očakávam, že komisii sa podarí presvedčiť radu, že e, nehráme žiadne e, hry za situácie, keď musím sme nutení zbavovať dočasných pracovných miest. Ide o dočasné riešenie eh, na obdobie troch rokov, že v podstate počet zamestnancov sa eh, zníže, nie zvýši. Chceme eh, iba zmierniť túto stratu, a to dočasne. A vo svojej prezentácii som sa snažil načrtnúť stratégiu. To, čo príde v budúcnosti, sa bude riešiť nie len na základe tých odborných e, pracovníkov, ktorých máme k dispozícii. Takže samotné presídlenie by nám mohlo umožniť e, e, pribrať e, skúsených pracovníkov v nasledujúcich e, e, rokoch. Ak sa nám Eh, podarí získať 40 pracovníkov, eh, eh, teda tých, ktorí dokážeme okamžite nahradiť. Nechceme ich pribrať okamžite. Hovorím, že nová legislatíva prichádza rýchlosťou sveta. Mám na mysli nové technológie, vedecké hm, podklady. Chceme mať na to náležitých odborníkov a nie nejaké rýchle riešenia. A preto som stále presvedčený, že nájdeme určitú podporu pre takýto racionálny postup. Neviem, či sa mi podarilo um, bez zvýšku zodpovedať vašu otázku. Uh, rád uh, sa k tomu ešte vrátim a spresním. Uh, iniciatíva pani ombudsmanky, vítame jej iniciatívu, umožní nám lepšie vysvetliť naše potreby. Vo svojej prezentácii som spomenul určité kľúčové mm, prvky. Chcel by som rozstýliť e, určité nesprávne e, predstavy. E, nemám na mysli pani obosmanku, iba niektorých kritikov. Myslím si, že teraz máme tú konečnú príležitosť rozstýliť takéto obavy, nesprávne pochopenie. Analizujeme eh, rozvojový plán, chceme eh, vybrať ten najlepší, ktorý nám poskytne potrebné výsledky. Štúdia ešte nie je ukončená, ale predpokladajme, že eh, štúdia poskytne štatistické údaje klinické informácie, ak sa nám podarí dosiahnuť tento zázračný bod, potom sa to schválí a e, konkrétne výsledky budú hodnotiť iní odborníci. Nie je tu žiadny stred e, záujmov. Chceme zabezpečiť kontinuitu, aby e, program bol konzistentný, ale samotný proces sa bude odlišovať od konzultačného procesu, ktorý je na dobrovoľnom základe Takže je tu určitá príležitosť. A čo je ešte dôležitejšie pre pacientov, ktoré budú súčasťou klinickej skúšky. Bolo by veľká e, škoda, keby takéto skúšky e, sa minuli účinkom. Je možné zvýšiť efektivitu, ak dokážeme e, urobiť štúdiu rýchlejšie s menším počtom pacientov. To bude úspešné úspechom pre pacientov, pre nás, regulačný orgán, aj pre investorov, e, ktorí e, náležitým spôsobom vyčlenili e, prostriedky. A ešte doplním jednu vec. 30 toho, čo robíme v rámci programu Prime, sa ničím neskončí. Totiž výskumníci chápu, že to nikam nevedie, i keď je tu určité znepokojenie vo, e, vo vzťahu k pacientom. Takže ide nám o to, aby sme mali lepšie údaje, bezpečnejšie údaje, aby sme ich získavali účinnejším spôsobom. Nechceme, nechceme zlyhať pri e, presvedčení pani ombudsmanky o potrebe tejto e, cesty a teraz mm, kolega Pedičini. Ehm, už som spomenul, že e, máme určitý postup pri stanovení priorít, ktorý je presvedčivý a umožňuje nám e, konať e, v záujme verejného zdravia. A dúfam, že neznižíme túto plánku. Veľmi pozorne monitorujeme tento proces. Stále vyvíjeme tlak na holandské orgány. Zatiaľ sme ešte nedostali nejaké náznaky nejakých väčších problémov. Naše priority e, spočívajú v tom, aby sme skôr nahradili stratených pracovníkov, aby sme e, E, zaistili kontinuitu našej činnosti v súvislosti s e, presídlením. Takže z inštitucionálneho hľadiska tu sa zdržím komentárov. Mám dôvod, e, aby som v tejto veci bol ticho pokiaľ ide inštitucionálnu stránku, naše priority e, sú určené predovšetkým tým, že e, stratili sme viacerých pracovníkov a sú tu ťažkosti v súvislosti s presídlením. Prepačte, ak dnes e, pani Pirik, neviem, či som správne vyslovil vaše prezvisko. Súhlasíme eh, eh, s vami eh, v tom, že ceny sú veľmi znepokojivé. Veľmi nás to znepokojujú počas ostatných dvoch až troch rokov aby sme sa nedostali do situácie, že schválime lieky, ktoré si nik nebude môcť dovoliť. Mm, nemôžeme zasahovať do cenovej oblasti, ale snažíme sa vytvoriť čo najúčinnejšie prostried, E, prostredie, ktoré uľahčuje prácu e, vyjednavateľov, aby mohli navrhnúť lepšie cenové podmienky. S tým, aby vývoj nových liekov e, sa robil efektívnejšie. Tiež sa snažíme poskytnúť čo najlepšie dôkazy dáta orgánom, ktoré hľadajú pridanú hodnotu všetkých nových inovačných návrhov. Pokiaľ ide o rozlišovanie medzi klinickou a univerzálnou pridanou hodnotou, uvedomujeme si, že určité terapeutické prístupy môžu mať e, rôzne dôsledky, ale klinická pridaná hodnota má univerzálnu hodnotu. Snažíme sa e, e, pomáhať tomu, spolupracujeme so všetkými zainteresovanými a dúfame, že aby sme že sa nám podarí zefektívniť túto spoluprácu na základe e, vítaného návrhu komisie. No a to môžeme urobiť my. Nemôžeme urobiť viac. Byť efektívnejší, no ako som už povedal, v rámci vedeckej poradne, aké ždiem, že s nami tak oni môžu sa spýtať to, čo my nie. A to je komparatívny aspekt a to bude obrovské zlepšenie. Je to dobré pre pacientov, pre platcov a tiež pre spoločnosti, ktoré presne vedia, čo musia generovať, že vopred nemajú výhovorky žiadne. Výskum boreliozy. No, Ja si vážim možnosť verejného výskumu, kde priemysel nemá záujem o výskum. My nie sme výskumný orgán, vítame samozrejme, že v nachádzajúcom Horizon Europe veľa zdrojov bude určených na výskum tiež v oblasti nákazlivých chorôb a a možno bude zohrávať úlohu a pre nás tú možnosť finančných zdrojov No a my sa budeme snažiť orientovať výskum. Splnili všetky cieľe. No a na záver vám musím poďakovať za vaše krásne slova. Ja som si istý, dúfam, že sa vám to podarí. No a ďakujem za vašu podporu a rady, ktoré ste nám dali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rasi. Želáme vám veľa šťastia. No a dúfam, že vaša prognoza na budúci rok bude rovnako zaujímavá. Ďakujeme pekne. No, have, uh, no a teraz pár oznámení. Kolegyne, kolegovia, a potom prejdeme k poslednému bodu programu. Poprvé, uskutoční sa workshop o mozgu a mozgových chorobách. Organizuje to pracovná skupina pre zdravie v našom výbore. Spolupredsedateľ, to bude pani Kabezo Luis a pán Peterle. Táto, alebo tento workshop sa uskutoční v stredu 21. novembra od 10.00 a srdečne vás pozývam. No a čo sa týka posledných trialógov, ktorých je zapojený náš výbor, vydrím sa k dvom z nich. Druhý neformálny trialóg o CO2 a automobiloch Parlament a Rada viedli detailnú diskusiu o všetkých pozmeňujúcich návrhoch na oboch stranách e, v takých menej politických otázkach ako delegovanie právomoci, trvanie 6 rokov, e, automobily z druhej ruky, označovanie automobilov, tam bol dosiahnutý kompromis, ako iných, ako napríklad potomné zariadenia, rozsah pôsobnosti, delegované akty, pre servisné kontroly medzi inými Treba ešte hovoriť o ďalších textoch na technickej úrovni počas ďalšieho trialógu. No a čo sa týka tých najpolitickejších otázok, ako cieľ vozidla s nulovými emisiami, benchmarky, výnimky, výskum a vývoj, analýza a ďalšie veci. Spoluzákonodarcovia sa musia vrátiť s zmeneným mandátom by sa má dosiahnutia pokrok na treťom triológu, ktorý sa mal skutočne 4. decembra. Čo sa týka harmonizácie environmentálneho podávania správ, podania environmentálnych správ, tak sa uskutočnil prvý trialog, Uskutočnila sa výmena názorov komisie. No a diskusie ukázali, že spoluzákonodarcovia mali podobný prístup vo viacerých bodoch, okrem článku 3 a ustanovení, ktoré sa týkajú komitológie. No a preto sa parlament a rada dohodli, že takmer všetky otázky budú delegovať na ďalšie preskúmanie na technickej úrovni s cieľom ďalšieho preverenia na ďalšom trialogu, ktorý sa uskutoční. No a zatiaľ nemáme na tom blízkej budúcnosti. No a posledným bodom dnešného programu je diskusia, návrh uznesenia <clears throat> ohľadom výhrady k povolovaní dichromatu sodíka. Pán Eichhout to asi vysvetlí lepšie. Hovorím o pánu Eichhoutovi, pretože tu je spoluspravodajca je pán Eichhout, pán Poc a pán Federley. ja myslím, že pán Eichhout tu všetkých zastúpi. Takže okamžite vám dávam slovník sa páči. Ďakujem veľmi pekne všetkým za to, že ste dnes prišli. Ja dúfam, že toto nie je, naznačuje význam tejto otázky, pretože toto je o chemickej látke, pravdepodobne ju poznáte z filmu Erin Brokovič, takže pravdepodobne všetci poznáte je trochu zvláštne, ako išiel tento postup a to sú aj dve najdôležitejšie otázky moje na komisiu. Ale minimálne keď sa pozriem na všetky informácie, ktoré existujú a keď si prečítate stanovisko pre celé hospodárske veci, tak by to malo byť viac menej jasné. Bohužiaľ, to nie je, no a my sme preto pánom Pocom potom Federlem mm, predložili e, výhradu. Keď si prečítate hodnotenie výboru pre hodnotenie rizik, e, tak jasne povedia, že nie je možnosť jasne určiť drevovanú e, neefektívne alebo neúčinné dopady. Takže je to veľmi toxická látka a nedá sa určiť nejaké bezpečné Eh, bezpečná úroveň. Keď si prečítate REACH, tak je to veľmi jasné. REACH jasne hovorí, ak, že ak to tak je, a tak treba hodnotiť, či existujú nejaké alternatívy a či, alebo hospodárske a sociálne dopady to vyvažujú. Ale my všetci vieme, že alternatívy existujú. Takže to znamená, že Môžeme tomu dať eh, povolenie REACH, to hovorí úplne jasne. Bohužiaľ, komisia stále navrhuje udelenie povolenia a argumenty budú pravdepodobne také, že hm, v rámci bývalého postupu sme nepoznali žiadne alternatívy, takže oni sa budú schovávať za procedurálnou argumentáciou a to je veľmi dôležité, pretože vieme, že tu zohráva úlohu ECHA, ktorá hodnotí rizika. A je to tiež úloha pre komisiu. A aj ak ECHA, o ktorej vieme, že vykonali eh, hodnotenie eh, požiadavku, o ktorom sa vyjadrží, že nie je to veľmi dobré. No a mi požiadali o konzultáciu o tom, že či sú v dispozícii nejaké alternatívy a oni povedali, že nikto neraz zareagoval, že existujú alternatívy, takže neexistujú. Takže to urobila ECHA a ďalej ECHA zistila, že alternatívy existujú. Takže ak ECHA chce len hovoriť, že my robíme len to, čo nám povie ECHA a neurobíme nič okrem toho, tak na čo máme komisiu? Môžete len početkovať to, čo povie komisia. Komisia neustále hovorí, že oni hodnotia rizika a my môžeme prísť k ďalšiemu inému záveru. No a otázka na komisiu teraz veľmi jednoduchá. Súhlasíte s tým, že táto látka je látka bez nejakých limitných hodnot a ak áno, tak myslíte, že REACH je jasný, že nemôžeme udeliť žiadnu žiadne povolenia, ak neexistujú existujú alternatívy a súhlasíte, že posledná informácia, viete veľmi jasne, že alternatívy existujú, takže ak to tak je, tak prečo stále poskytujete autorizáciu, ktorá ide proti hodnotám REACH a prosím, neschovajte sa za procedurálnu argumentáciou, pretože vy ako komisia máte politickú úlohu a to musí byť eh, veľmi jasné, že nemôžeme dať žiadnu autorizáciu a povolenie a preto sme my dali námietku proti tomuto návrhu a myslím, že väčšina výboru ho tiež podporí, tak aby sme mali jasný, jasné stanovisko parlamentu, pretože vieme, je to vykonávajúci akta, takže musíme dať ten signál veľmi jasne, predtým než rada rozhodne, a preto už sme to dali na mini plénum budúci týždeň, aby sme si odvedli prácu ako parlament predtým, než rada príjme rozhodnutie. Takže prosím, neschovávajte sa za procedurálnu argumentáciu ECHA, pretože hovoríme o karcinogénej látky, pri ktorej sa nedá určiť ani bezpečný limit, no a preto nemôžeme dať ani nemôžeme im dať povolenie. Vidím, že komisia už dorazila, takže teším sa na odpoveď. Ďakujem pekne. No a teraz dám slovo teňovým spravodajcom. Máme stanovisko pána Busoja, ktorý je tieňový spravodajca EPP, no a ak mi dovolíte, pretože ma požiadal, aby som to prečítal kvôli neskorému letu, on tiež chcel hovoriť o niektorých obavách týkajúcich sa tejto výhrady, takže žiadateľ predložil predložil žiadosť alebo výhradu o zmene aj napriek tomu, že články 55, 64 a 62 nariadenia REACH hovoria, že žiadateľ má predložiť možnosť alternatív a náhrad na ich hodnotenie také, že radia tak neurobil. Komisia na druhej strane odporúčila povolenie aby sa použili možnosti hodnotenia, ale sú spoločnosti, ktoré nemo, neumožňujú využívanie chromu napríklad v modnom priemysle a preto používajú napríklad farbivá, ktoré sú bezpečné. Tieň, alebo stanovisko tieňového spravodajcu EPP je ani nepodporiť, ani nezamietnúť výhradu, ale žiadať o ďalšie dokumenty tak k výhrade, ako aj k povoleniu, aby sme prijali informované rozhodnutie bez toho, aby sme nenapadali legislatívny proces komisie, ale my sme tiež vyjadrili obavy, ako som urobila už predtým, no a takže toto je stanovisko pána Bušoja, Busoja, Pani Kádenbach, chceli by ste ešte niečo eh, povedať? Jedna dodatočná otázka, keďže pán Pavel Poce je spoluspravodajca z SAD. My plne podporujeme to, čo Bas povedal. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Slovo dostane komisia. Je tu pán Karlo Petinelli. Prosím, odpovedte a zareagujte na obavy spravodajcu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel povedať, nie som pán Kalo Petinelli z DigiGrow. Ja sa ospravedlňujem, toto je informácia, ktorú sme dostali my. ale v každom prípade vás vítame. Informácie, ktoré ste dostali, eh, tak sú správne, ale my sme čakali, že tento bod, eh, že sa nebudete zaoberať eh, neskôr. Dobre, dovolte mi. No a revízia RIČ, ktorú sme prijali v marci 2018 a ktorej sa diskutovalo aj na tomto, výbo- na tomto výbore, my sme uznali, že proces autorizácie podľa smernice REACH treba ďalej zlepšovať. Revízia zdôrazňuje význam bezpečnejších alternatív na nahradenie najnebezpečnejších látok a my navrhujeme aktivity na zavedenie alternatív bezpečných látok tiež sa hovorilo o lepšom využití e, alternatív, ktoré sme dostali v procese verejných konzultácií. E, komisia od ECHA e, stala stanovisko a požiadala o stanovisko tiež členské štáty expertov, aby ďalej rozvíjala opatrenia a príjmala konkrétne kroky. Návrh uznesenia hovorí o nedostatkoch, analýze alternatív a žiadosti Lario Ortesano a hovorí, že výbor pre socioekonomickú analýzu v v rámci ECHA a komisia nezohľadnili relevantné informácie o dostupnosti vhodných alternatív eh, na podobné použitie. No a preto má výhradu voči návrhu rozhodnutia komisie eh, z dôvodu, že preskračuje implementačné právomoci, ktoré u Hillary, či komisia odmieta toto tvrdenia. CAK overil technické a hospodárske možnosti týchto alternatív nie len v prípade grupu kole, ale tiež s metano a iných prípadoch. No a na základe dôkazov, ktoré predložili spoločnosti, CAK vykonal analýzu a napriek niekoľkým neistotám podľa, že tieto alternatívy pre žiadateľ nie sú realizovateľné CAK eh, navrhuje revízne obdobie 7 rokov komisia eh, ďalej zhodnotila tieto závery, pripravuje rozhodnutie komisie, no a mm, Ríča v konzultácii s členskými štátmi eh, uvažuje záver CAK, že alternatívy nie sú technicky realizovateľné pre žiadateľov a ich klientov. No a preto nemáme dôvod spochybňovať závery ECHA o vhodných alternatívach. Napriek tomu identifikované neistoty eh, k rozhodnutiu eh, komisiu no a chcú skrátiť eh, význe obdobie zo 7 na 4 roky. Toto rozhodnutie podporovala kvalifikovaná väčšina v výbore REACH No a tie dva prípady Grupokola a Elario Ometano sú veľmi podobné. Komisia myslí, že treba prijať konzistentný prístup a treba podporiť nahradenia podporením kratšieho revízneho obdobia. No a z tohto dôvodu navrhujeme aj tiež v prípade Elario Orencamo povoliť obdobie revízie tiež len na 4 roky. Komisia súhlasí, alebo teda konala plne s právomocami, ktoré dáva na rednie Ďakujem veľmi pekne. Toto by malo uzavrieť diskusiu, ale máme ešte čas. Možno by sa chcel pán Eichhout vyjadriť. Nie. Dobre, Týmto ehm, máme ukončenú tú diskusiu. Zajtra ráno budeme hlasovať o tejto námietke. Ako už zaznelo, na plene sa pravdepodobne bude eh, hlasovať o tomto bode 2. Eh, novembra eh, v novembri a toto bol posledný bod dnešného programu, takže zasadnutie je odložené do zajtra. Pekný večer.